o pol dvanástej. A teraz nasleduje správa uh, Swinburne o e, riešení e, krízových situácií v prípade nebankových inštitúcií. Spravodajkyňa dostane slovo na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa o oživení a Um, riešení e, kríz v nebankových e, inštitúciách má za cieľ e, riešiť nezamýšľané dôsledky nedávnych zmien, ktoré boli zavedené v rámci regulácie tohto sektora. Neurobilo sa dosť na stabilizáciu kritickej infraštruktúry a miera efektívnosti či neefektívnosti tohto sektora je je veľmi tým prvkom v, vo výkonnosti finančného sektora ako celku. E, Dúfame, že sa e, znova neocitneme v situácii, keď dôjde ku kritickému zlyhaniu bankového systému a že budeme lepšie využívať systém e, zúčtovania a reformu napríklad aj v oblasti poisťovníctva Reformná agenda eh, by mala priniesť eh, eh, zúčtovanie väčšieho počtu transakcií a bankové inštitúcie by sa už nemali dostať do situácie, v akej boli v roku 2008 táto reforma eh, je už eh, označená ako možný nový zdroj systémového rizika, eh, ale bolo by potrebné zabezpečiť potrebné záruky na to, aby tento systém riešenia kríz a zúčtovania skutočne priniesol stabilitu. Je však potrebné, aby sme na to vytvorili potrebný e, rámec a aby jednotlivé štáty mali vypracované svoje štáty oživenia. V správe sa zdôrazňuje, že každodenné fungovanie e, finančných inštitúcií by malo zabezpečiť e, riadne e, teda potrebné riešenie krizových situácií a e, Takisto je potrebné zabezpečiť e, riadenie rizik a to, aby neboli ani klienti, ani investori vystavení väčšiemu riziku. E, takisto e, protistrany musia mať vyššiu mieru ochrany je potrebné aj zabezpečiť potrebnú komunikáciu e, v tomto smere e, parlament dosiahol konsenzus v tom smere, že e, bude možné dosiahnuť toto oživenie, ale keby bolo potrebné riešiť aj otázku aktív klientov, tak treba to robiť pod dohľadom orgánov pre riešenie e, kríz. Tak, takisto je potrebné zabezpečiť, aby sa e, tento systém nevzťahoval na dôchodkové systémy. E, pokiaľ eh, by tento systém nemal potrebnú motiváciu na eh, ochranu aktív svojich klientov, tak by nesplnil svoju úlohu. Eh, takisto musíme riešiť otázku regulácie a táto správa, ktorá je výsledkom trialógu, je legislatívnou reakciou a je potrebné riešiť otázky eh, oživenia čo najskôr. Ďakujem. Nemáme žiadne žiadosti o slovo v rámci KHDI, takže odovzdávame slovo pani komisárke Redingovej. Chcel by som sa poďakovať pani Swinburnovej za vynikajúcu prácu, za vynikajúcu správu. Pardon. Je pravdou, že regulačný rámec v tejto oblasti je v súlade s medzinárodnými záväzkami na úrovni G20, čím sa má zlepšiť fungovanie finančných trhov a by sa vyhlo tomu, aby daňoví poplatníci znášali náklady na e, zlyhanie finančných inštitúcií. Vítame prínos tejto správy do tejto dôležitej diskusie, čiže na základe našich vlastných konzultácií a medzinárodnej práce, ktorá prebieha pod vedením Rady pre finančnú stabilitu, sme súhlasíme s tým, že prioritou v tejto oblasti je vypracovať potrebné nástroje na obnovu a záchranu e, hlavných protistrán. Tieto inštitúcie už sú systémové zo svojej povahy a teda budú stále nadobúdať viac na význame, keďže v rámci G20, e, G20 sa príjma záväzok, aby sa na zúčtovacie domy CCP dostávali aj obchody s derivátmi, tzv. cez prekáčku alebo OTP. E, musíme sa zamerať na implementáciu silných opatrení obozretného hospodárstva, ktoré sa príjmajú na úrovni solventnosť 2, e, depozit depozitár, centrálne depozitáre cených papierov a je potrebné e, e, vzhľadom na medzinárodnú prácu zabezpečiť e, ochranu a záchranu týchto inštitúcií. Oceňujeme prínosy správy k základným otázkam, ktoré má riešiť tento rámec pre záchranu, napríklad mechanizmus alokovať potenciálne straty, ktoré si vyžadujú zmluvné ujednania, e, ktoré musia byť transparentné a efektívne vzhľadom na to, že zohrávajú ústrednú úlohu v rámci pokračujúceho fungovania služieb, ktoré ponúkajú CCP. Je potrebné ich zabezpečiť, ale nemalo by sa to robiť takým spôsobom, že sa s tým deformujú motívy užívateľov smerom k morálnemu hazardu. Komisia berie na vedome tieto veci a ďalšie veci, o ktorých sa hovorí správe a určite ich zváži pri príprave svojej politickej odozvy na tieto otázky. Ďakujem pekne. Tým končím diskusiu. Na túto tému hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Čakáme. Áno, takže nech sa páči. Pani Nibler má správu o priemyselnej politike v kozmického priestoru.